Okay, colleagues, we're going to get started because Dobre, kolegyne, kolegové, tak začneme. Máme nabitý program. Bod číslo 1 sme e, absolvovali, otvorili sme za zasadnutie koordinátorov a prejdeme k bodu číslo 2, je to prijatie programu. Máme tam jednu malú úpravu, a totiž v bode 17 o komplexnom rámci reakciu na utečenskú krízu. Mamadou Dambalde je zástupca riaditeľa UNHCR, ale zapíšem to, alebo dáme to do zápisnice. A niekoľko oznámení máme. Poprvé, na poslednom zasadnutí cez Skype sme hovorili s hlavným strážcom Národného parku, parku Virunga, Emanuel de Merod. A videli ste v novinách, že cez víkend boli, une, bol, boli unesení, unesené niektoré e, nejaké osoby a jeden z strážnikov bol zastrelený. že sú už boli prepustené, ale situácia v Kongu sa zhoršuje a my sa dozvedeli v Ugande tento týždeň voľby, ktoré sa majú uskutočniť 23. decembra, možno sa neuskutočnia, no a zlá správa vláda znamená, že rôzne sektory štátnej správy zlyhávajú, mnohí ľudia utekajú do Ugandy. A 8. mája bola oficiálne vyhlásená epidémia eboli. A to môže mať samozrejme dopad na to, ak vypukne epidémia eboli a ľudia utekajú do iných krajín, tak sa choroba môže rozšíriť samozrejme e, medzi alebo v oblasti, kde je vysoká koncentrácia utečencov a chudoby. Takže my musíme situáciu v Kongu sledovať E, po druhé Európske dni rozvoja, tie sa uskutočnia 5. a 6. júna v Turen Taxis a čaká nás množstvo zaujímavých akcií. E, poslanci, zamestnanci sa môžu zapísať. Ak poslanci chcú pomôcť pri zapisovaní, môžu požiadať sekretariát. No a do 18. marca sa treba, do tohto piatku sa treba prihla, prihlásiť. Ak chcete sa zúčastniť Európskych dní rozvoja, tak sa treba registrovať do tohto piatku. E, náš výbor organizuje podujatie o svadbách detí, moderovať to bude Charles Gerens a vystúpia tam rečnice, minister z Nigeru, e, ale to dievča z Nigeru, od 11.30 do 13. stredu 6. júna sa uskutoční toto podujatie. Ak máte záujem, tak oznáte do sekretariátu. A to je týždeň, ale respektíve 5. 6. júna. Bod 4, schválenie zápisníc, máte ich vo svojich podkladoch. Ak máte nejaké pripomienky, prosím, oznámte to sekretariátu do konca zasadnutia. Ak nie sú, nebudú žiadne pripomienky, tak budú považované za prijaté bod 5. 5 rozhodnutia koordinátorov a odporúčania 24. apríla. Tu platí rovnaká vec. E, poznámky, pripomienky dajte sekretariatu do konca zasadnutia, e, oznámenia komisie, prídu komisári neskôr a si vtedy bavíte aj oznámenia. Dobre, ďakujem pekne. A prejdeme k bodu číslo 7, financovanie rozvoja. Spĺňa EÚ aj členské štáty svoje záväzky. My sme boli veľmi radi, keď komisia začala vydávať svoju správu o zodpovednosti, pretože my sme chceli veľmi úzko monitorovať, ako EÚ spĺňa svoje záväzky výšky 0,7 pomoci. No a pozvali sme komisiu dnes, aby nám predstavili ich novú správu, investovanie do udržateľného rozvoja. No a komisár Mimica to predstavil v New Yorku koncom apríla. No a je tu pán Loran Sarazan, vedúci oddelenia pre účinnosť rozvojového financovania na DG DEVCO. Bude nás informovať. No mňa nás by zaujímalo, kde EÚ splňa svoje záväzky alebo bude na dobrej ceste splniť ich, kde nie. Samozrejme, náš cieľ na 2015 sa nám nepodarilo splniť. Teraz sme si dali 15 ďalších rokov, aby sme ten cieľ 0,7% splnili. Takže je rok 2015. Vypočujeme sa vašu správu a potom diskusia. A predtým, než vám dám slovo, chcem ešte oznámiť jednu vec, pán Sarazán. Je tu organizácia učiteľov z Nemecka. Môžete nám ukázať, kde, kde, kde ste. E, tu vzadu pozval ich Norbert Neuser. Vás zaujíma implementácia cieľov udržateľného rozvoja na školách. To je e, samozrejme vynikajúce. E, mladí ľudia sa musia zúčastňovať dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja, musia Eh, dobre pochopiť, ako sa to dosahuje. Oni sú ďalšou generáciou. V roku 2030 už budú dospelí, eh, takže naša práca je mimoriadne dôležitá. Ďakujem pekne, že ste prišli a poprosím o potlesk pre našich návštevníkov. Dobre, takže kolegovia, je tu tá správa, ktorú ste dostali všetci k dispozícii. No a Pán Sarazán z komisie, nech sa páči. Ešte nám ju predstaviť, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ja som veľmi rád, že vám môžem predstaviť túto správu. Správa hovorí o tom, čo EÚ a členské štáty dosiahli od eh, v roku 2015-2017, a splnili a agendu z Addis Abeba. O, tá prechádzajúca správa to bolo reštrukturalizované na to, aby to súhlasilo s agentou z Addis Abeba, takže skladá sa to z toľkých častí, koľko je oblastí, aktivít v agende Addis Abeba. Sústredí sa špecificky na priority a konsenzus, no a my sme to zaviedli niekoľko sme semaforov, ktoré ukazujú, do akej miere si myslíme, že EU a členské štáty sú na dobrej ceste pri dosahovaní rôznych záväzkov. Pre všetky záväzky je tam semafor, ktorý meria a indikuje snahu, pretože o tom je táto správa koľvek je to možné, kde sa dá prepojiť snaha s vlastným pokrokom, tak sme tam doplnili ďalší indikátor, je pokrok pri dosahovaní relevantných cieľov. Vždy je, je to relevantné, niekedy tie ciele sú príliš globálne, aby boli prepojené s aktivitami EU v členských štátoch. No a preto v týchto prípadoch ten len indikátor o snahách. Celkovo správa ukazuje, že EU a členské štáty zareagovali e, na agendu 2030 a Addis Abeba zvýš- zlepšením politík a zvýšením zdrojov na to, aby dosiahli svoje záväzky. V všeobecnosti, ak sa pozrieme na jednotlivé kapitoly, tak v oblasti domácich verejných zdrojov. EU a členské štáty sú poprední donorovia, darcovia a o 76 zvýšili e, zdroje určené pre mobilizáciu verejných zdrojov v priebehu dvoch rokov. Čo sa týka domáce interna- eh, medzinárodných eh, financií a, a eh, investícií. Členské štáty prijali záväzky, že zvýšia investície a prijali príslušné stratégie. Najdôležitejšia kapitola je samozrejme kapitola o medzinárodnej rozvojovej spolupráci. To je tá, ktorá sa zaoberá ODA. Nemáme prezentáciu, takže neviem, kde sa nachádzate práve, takže kapitola 4 o medzinárodnej rozvojovej spolupráci je na strane 35 správy. No a to je tá, ktorá sa zaoberá hlavne otázkami ODA. A takže správa potvrdzuje, že EÚ a členské štáty sú stále najväčšími poskytovateľmi ODA Spolu to predstavuje 57 globálnych ODA v roku 2017. No a v tomto roku úroveň dosiahla 0,5 HND, čo je náraz v porovnaní s rokom 2006, keď sa dosiahlo 0,53 Ja môžem povedať dôvody poklesu vlastne v roku 2017 jedna jediné červené svetlo je LDA pre LDCE, kde stagnujeme na úrovni 0,11% HND, keď do roku 2020 je cieľ 0,15 a 0,20 do roku 2030. A tomu sa správa hlavne venuje. No a v súvisí s rozvojovou spoluprácou stále EÚ a členské štáty dosahujú pokrok z hľadiska účinnosti e, rozvojovej pomoci. A zlepšili sme spoločné programovanie, spoločnú implementáciu projektov napríklad. Sme najväčším poskytávateľom eh, verejných veci eh, na proti klimatickým zmenám, čo sa zdvojnásobilo v porovnaní s roku 2013 alebo z roku 2013-2016. To 2 miliardy v roku 2016. No a EÚ a členské štáty hlavne pridelili 15 záväzkov ODA sociálnej inklúzii a ľudskému rozvoju v roku 2016. Čiže 30-percentný nárast príjme ku kapitole 5 o medzinárodnom obchode ako na tej síle rozvoja. Vidíte, že EEU využíva obchodné a rozvojové nástroje v prospech rozvojových krajín, aby posilnila príležitosti eh, prístupu na trh pre rozvojové krajiny, hlavne LDC, tie najmenej eh, rozvinuté krajiny pomocou nástrojov, hlavne všetko okrem zbraní. V roku 2010 až 2016 členské štáty EÚ spoločne viac ako zdvojnásobili a eh, pomoc na obchodné záväzky a EÚ je hlavným exportným trhom pre najchudobnejšie krajiny a najotvorenejším trhom pre tie najmenej rozvinuté krajiny. Pre nás je veľmi dôležité, že podiel minerálov a ťažobných produktov z najmenej rozvinutých krajín do Európy e, znižuje a nahradzajú to už hotové produkty alebo výrobky. Čo sa týka výrobky 6, udržateľnosť a dlh, to je strana 72. Vidíme, že EÚ a jej členské štáty sú v prvej línii operácie opatrení na znižovanie dlhu a podporujú e, osvedčené postupy pri pôžičkách a úveroch a podporujú snahy v týchto oblastiach ako napríklad Parížského klubu alebo G20. Kapitola 7 je o riešení systémy, systémových problémoch, problémov, to je strana 76. Vidíme, že EÚ a členské štáty podporili politickú koherentnosť pre udržateľný rozvoj a prácu na posilnenie globálnej správy a riadenia v rámci rozvojových systémov. V kapitole 8, strana 82 o vede, technológia, inováciách a budovaní kapacít, podobne otázky ODA, EU je najväčším darcom a poskytovateľom pomoci v tejto oblasti a najväčším poskytovateľom štipendii pre študentov a žiakov z najmenej rozvinutých krajín. Takže závery správy, ktorú komisár predstavil v New Yorku 23. apríla, takže celkové závery rady e, správy sú pozitívne o aktivitách EU a členských štátov pri implementácii agendy z Addis Abeba od roku 2015 Samozrejme, najdôležitejšou kapitolou je pomoc pre najmenej rozvinuté e, krajiny dosahovaní cieľov. Ďakujem pekne. Mm, na konci dokumentu od strany 93 vidíme všetky záväzky a semafóry a to je pomerne dobre čitateľné. Vidíme tam všetky záväzky. Budete túto správu vydávať teraz každoročne aký je plán do budúcnosti. Toto rozhodnutie zatiaľ nebolo prijaté. Budúci rok eh, táto správa nebude vydatá, preto, vydaná, pretože eh, sa vydala spoločná správa. My sme zatiaľ nerozhodli o periodicite vydávania správ budúcnosti. Ja sa pozriem, no s tým, čo vidíme tam vzadu, tak eh, hovoríte, že viac menej všetko ide dobrým smerom s výnimkou niekoľkých oblastí a to sú tie najmenej rozvinuté krajiny, čo je znepokojujúce eh, kvôli tomu, že by sme mali poskytovať viac pomoci pre tie zraniteľné krajiny, niektoré z tých najchudobnejších krajín na svete. No a no, zlepšenie čitateľnosti pre, eh, pre budúcnosť. Možno by bolo dobre, keby komisia nám povedala eh, jasne, kde oddávame dobrú prácu, kde sú výzvy, Ste to dobre. A množí, mnohí poslanci tu správu dnes vidia poprvýkrát. Ja myslím, že by bolo dobré skontrolovať, s tým robíte, aby to bolo transparentné pre zbytok sveta tak by ostatní ľudia, think tanky, MVOčky, oni často či sa tam tým zaoberajú odborníci, no my sme sa zatiaľ nezapojili do diskusí s MVOčkami o obsahu správy za, za stretol zastupcami Concord eh, už včera, aby sme hovorili o záveroch správy a o tom, ako to už do budúcnosti a pokračujeme v diskusiách s nimi. Správa taká, ako je, tie semafory na záver sú uvedené, aby to názorne zobrazili. Tiež sme hovorili na záveroch správe ako od eh, a 22. mája a skutočne ďalšie podujatia, aby sme určili, aké ďalšie aktivity treba príjmať eh, na potrebné zlepšenia. A sme mohli byť eh, aktívnejšie vzdelané s parlamentom. Dôležité je, to budeme riešiť, čo urobíme s nami rozvinutými krajinami. A čaká nás nové programy v júni, ako sa oni budú venovať otázke najmenej rozvinutých krajín. Dobre, kolegyne, kolegovia, máte nejaké otázky? Norbert, ďakujem veľmi pekne za vašu správu a prezentáciu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 No, I'm speaking now. Maria, is it working now? Does, you got German. Skúsme prosím ešte raz. Nespiete obidva kanály, pozri. Very good overview. And we, we uh, had promised um, the implementation Čiže čo sa týka implementácie po Addis Abebskej konferencii, ja si myslím, že je dôležité, aby sme pokračovali s ročnou správou. Nemala by to byť len ojedinela, jediná správa. Mali by sme mať aj nasledujúce správy, aktualizácie. Je pre mňa dôležité, aby sme zahrnuli vývoj v našich členských štátoch, ak hovoríme o konsenze o vývoji máme problém s určitými členskými štátmi, ktoré odmietajú cieľ 0,7 Pre nás je to veľmi dôležité, aby tento vývoj v jednotlivých členských štátoch sme mali zaktualizovaný. My e, vystupujeme rovnako ako EÚ, ale a nás zaujímajú aj jednotlivé členské štáty, vrátane mojej krajiny, Nemecka, pretože sa všetci v tom môžeme zlepšovať. Je dôležité prediskutovať, aké nástroje máme na zlepšenie situácie v menej rozvinutých krajinách. Myslím, že to nie je veľmi dobrý signál, ak menej rozvinuté krajiny nedostávajú podporu, ktorú im chceme dať, čiže musíme vypracovať určité odporúčania na zlepšenie situácie, najmä pre menej rozvinuté krajiny. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Maria sa hlási. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať za to, že bola dodaná rozsiahla správa, aj tematicky, že sme túto štruktúru zachovali. Veľmi pekne ste vypracovali informácie o jednotlivých členských štátoch, čo robia dobre. Ale Norbert to už povedal, že niektoré veci by sme mali menovite vypichnúť aj aby boli jasné aj deficity, a on to veľmi dobre zdôraznil na príklade, najmenej rozvinuté krajiny, aj toto mi udralo do očí, chcem to zopakovať, ty si to už tiež povedala a Norbert to tiež uviedol, že to je bod, ktorému by sme sa mali detálne venovať. 0,7-percentný cieľ by sme tam mali mať jasne znázornený, ktoré krajiny ho dosiahli, ktoré nie prípade niektorých je potrebné sa pozrieť na, aj na to, ako ho dosahujú, aby tam bolo zaratané všetko. Chcem sa venovať aj inej kapitole. Ide mi ešte o biodiverzitu. V kapitole 4 to, sa to ob, objavuje v časti 4.5 v tomto pracovnom dokumente, ako sa deje financovanie biodiverzity a zachovania ekosystémom. Najskôr sú tam vymenované záväzky v súlade s Medzinárodnou e, konvenciou o biodiverzite z roku 2010 členské štáty dosiahli pokrok, ale medzinárodný medzinárodne stanovený cieľ pre rok 2020 sa nám, podarí, sa nám dosiahnuť nepodarí. Z môjho pohľadu to je veľmi závažné. V tomto dokumente je uvedené, že financovanie biodiverzity je náročnou záležitosťou, pretože súkromní investori o to nemajú záujem. Toto teda znamená, že len ehm, verejné orgány majú záujem do toho investovať. Čiže čo s tým teraz urobíme? Bude to riešenie buď alebo. Ak sa pozrieme ďalej, tak kapitola nadvezuje na nadvezuje tým, že Európsky investičný plán ponúka skvelú možnosť na to, aby verejné a súkromné investície sme spojili v podpore trvalej udržateľnosti a tuto dochádza k rozporu. Pýtam sa, ako ste sa dopracovali k tomu, že Európsky investičný plán toto zabezpečí, čo ste predtým opísali negatívne a síce, že súkromný sektor nemá záujem investovať do biodiverzity. Európsky investičný plán by to mal zvládnuť, to, čo sa nám predtým nepodarilo? A koľko financií očakávate z e, Európskeho investičného plánu, aby sa prerozdelilo na biodiverzitu? cieľ pre rok 2020 sa predsa len dosiahne na základe prostriedkov z Európskeho investičného plánu, alebo nie? Toto sú otázky, ktoré sú stále otvorené pre mňa v tomto dokumente a protirečia si navzájom. A ešte návyše, pred troma mesiacmi som písomne požiadala komisiu o odpoveď na otázku, ako to vyzerá s biodiverzitou a Európskym investičným plánom. Najmä ma zaujíma, um, in, um, rozpočtová položka, investičná položka pre polnohospodárstvo, ale komisia mi doteraz neodpovedala. A pravdu povediac, je pre mňa náročné sa e, k tomuto vrácať na každom rokovaní výboru, že som ešte odpoveď nedostala, ale možno ju teraz dostanem. Ďakujem. Ja, just a Áno, ak sa pozriete na prílohu na strane 107 a ďalej, tak sú tam detaily pre každý členský štát, čo sa týka dosahovania stanoveného limitu od strany 107 v prílohe a ďalej. Norbert spomenul Nemecko. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Áno, nech sa páči. You, I mean súhlasím, bol som spoluspravodajcom. Kompromis je pre nás veľmi dôležitý. Ako ste povedali, máme tu túto prílohu na strane 107 a môžeme tam vidieť detaily pokroku v jednotlivých členských štátoch. Priemer je 0,5 v EÚ. Čiže podľa toho si môžeme porovnať, ako v Európe a v jednotlivých členských štátoch e, sa táto situácia vyvíjala. Čiže je to veľmi dôležité aj pre mňa, ako sa môžeme zlepšovať. Niektorí kolegovia z rozpočtového výboru navrhli prístup more for more. Myslím si, že toto by mohol byť dobrý príklad pre členské štáty. Lola Sanchez, prosím. Gracias, Linda. Pues... Ďakujem, Linda. Máme podobný názor v roku 2007 teda v roku 2017 stanovíme ten nový konsenzus a tam ten cieľ je pomoci 0,7, ale podľa štatistík, ktoré sa overenili minulý mesiac, v roku 2017 oficiálna rozvojová pomoc sa znížila o 6,7 v porovnaní s predchádzajúcim rokom, takže ideme opačnou cestou. Len Veľká Británia prekračuje 0,7 a bohužiaľ oni odchádzajú. A my by sme teda radi vedeli, či komisia rozvinie skutočný realistický cestovný plán, aby sme zrealizovali tento záväzok, však inak na čo sme ho prijali. Európsky parlament o tom diskutoval viackrát a akým spôsobom komisia bude pristupovať k nedostatku financií pre rozvojovú pomoc, ktorý spôsobí Brexit. Some... Dnes popoludní budeme hovoriť o Brexite. Pripoja sa k nám niekoľkí odborníci, aby sme zhodnotili dopad tohto kroku. Nevidím, že by sa ešte niekto ďalší hlásil. Odovzdávam preto slovo kolegovi z komisie. Ďakujem. Áno. Je to jeden z hlavných záujmov v tejto správe, ktorý ukazuje, ako sa vyvíjajú kolektívne a individuálne členské štáty a ukazuje detálnu situáciu každého členského štátu voči prijatým záväzkom. Čo sa týka ODA a poklesu v roku 2017, pre tento vývoj sú určité dôvody. Pokles oprávnených nákladov na utečencov je tam dôležitou položkou a viete, že pred dvoma, troma rokmi sa a klesli tie počty a utečencov prichádzajúcich e, do Európy, ale náklady s nimi spojené sú stále aktuálne v roku 2016 mali eh, niektoré členské štáty naštartované určité aktivity. Tieto sa už neopakovali v roku 2017, čiže tam vznikol ten rozdiel. A potom tu máme eh, spätný tok z EID na základe cash flow nám do ODA vstúpili Eh, aj staré eh, záväzky a to nám spôsobilo potom negatívne ODA. Máme tam väčší spätný tok za rok 2017, čiže mechanicky sa nám to, sa nám to potom znížilo ODA, čo vysvetľuje celkový nárast nákladov v tejto položke. Táto situácia je alarmujúca tento vývoj, ktorý sa odohral v roku 2017 a jeden z závažných prvkov v záveroch um, komisie, ktoré snáď budú schválené 22. mája. Komisia navrhla určité opatrenia na um, dosiahnutie záväzkov v rámci ODA Čiže je, sú tam len určité veci, ktoré môžeme navrhnúť, ale na rade panuje naozaj alarmujúci pocit v súvislosti s touto témou. Téma ODA voči eh, menej rozvinutým eh, krajinám, týmto by sme sa mali zaoberať. Eh, na rade je to prioritná téma. Rád by som vyjasnil, že menej rozvinuté krajiny sú špecifickou kategóriou. Nie všetky z týchto krajín sú ohrozenými krajinami a nie všetky ohrozené krajiny ale, sú menej rozvinuté krajiny. Jedným z hlavných e, dôvodov, prečo ODA boli definované pre menej rozvinuté krajiny, je, že um, veľká časť menej rozvinutých krajín sa dostala do stavu ohrozených krajín. Taktiež je tam vplyv na susedné, susediace teritoria a krajiny, ale ešte raz opakujem, že nie všetky menej rozvinuté krajiny sú ohrozené. Toto táto situácia nám síce nepomôže, ale aspoň dostanete vysvetlenie. Budeme ďalej detailnejšie analyzovať štruktúru bilaterálnej pomoci e, zo všetkých členských štátov a navrhneme, ako by sme túto situáciu mohli zlepšiť, čo sa týka ODA pre menej rozvinuté krajiny. Teraz k biodiverzite. Neviem, či vám môžem dať už dnes detálnu informáciu, pretože nie som odborníkom na túto tému, ale môžem uviesť toto. V správe sme skutočne uviedli, že súkromný sektor naozaj ne, neprejavuje veľkú vôľu investovať v tejto oblasti. A čo sa týka cieľov EI tak potrebujeme tam záruky, mix financií. Dúfame, že súkromný sektor sa predsa len bude venovať takým odvetviam, v ktorých by sme pokryli aj biodiverzitu a dúfame v zlepšenie. S mojimi kolegami z EIP budem o tom hovoriť v následujúcich týždňoch. Ďakujem, pani predsedníčka. Áno, to sú zaujímavé finančné toky a ja viem, že EU už prijala určité kroky na zlepšenie situácie a vy ste zdôraznili, aké je to dôležité zabezpečiť do budúcnosti. Budeme musieť tejto téme sa ešte venovať. Dúfam, že komisia nám bude naďalej podávať správy minimálne na ročnej báze, aby sme vedeli, kde sú e, plusy a mínusy najmä v menej rozvinutých krajín. Mali sme tu delegáciu z Ugandy, ktorá hovorila o financovaní svojich projektov. Toto je určite vec, ktorá súvisí aj s migráciou. Ďakujem pekne komisii za to, že som dnes prepoludním prišla a štúdia sa venuje ďalej ďalšiemu hodnoteniu. Je tam naozaj celé pemzum informácií a je to veľmi dobrý, taký zhrňujúci prehľad. Môžeme prosím všetci aplaudovať kolegovi. Ďakujem. Dobre, a teraz sa presúvame ďalej, pretože máme na programe veľa dôležitých tém. Ďalším bodom je MFF. Stretneme sa dnes a zajtra s dvoma komisármi a môžeme sa ich spýtať na dva návrhy, ale dnes budeme hovoriť o MFF výmena názorov s Concordom, to je e, platforma s viacerými zapojenými stranami. E, môžem sa spýtať, kde sedia, kde sú. Aha, ešte len prichádzajú do miestnosti zástupcovia. So, we all, we all... Dobre, kolegovia. Na plenárke sme si vypočuli e, prezentáciu pána Junckera o MFF a zistili sme, že návrh komisie spája existujúce externé finančné nástroje do jediného pod názvom e, Medzinárodný finančný nástroj, je tam jasné zacielenie na migráciu a celkovo sa hovorí z rez- o rezerve 20 Tento návrh eh, ukazuje, že sa budeme musieť zaoberať v nasledujúcich mesiacoch aj rozvojovým financovaním a menej rozvinuté krajiny budú v tomto novom programe jednou z hlavných položiek vieme o tom. Niektorí z nás sa už pred dvoma týždňami zúčastnili na stretnutí s Concordom a komisia medzičasom zverejnila tento návrh. Sme veľmi radi, že tu máme zástupcov občianskej spoločnosti dnes, aby sme sa venovali jednotlivým aktivitám v rámci návrhu komisie. Máme tu pani Katarínu Lemansku, ktorá reprezentuje Concord a pán Rafael Vejland je z organizácie pre životné prostredie. Je to mimovládka NABU Brussels, taktiež platforma s viacerými zainteresovanými stranami týkajúca sa implementácie SDG. Mohli by ste prosím e, predstaviť svoje platformy a povedať nám, aké máte dojmy prvé k predstavenému názoru komisie, o čom by ste sa chceli budú v blízkej dobe venovať, ako to vidíte zo svojej perspektívy. Pani Katarína Lemanská, máte slovo a um, len vám ukážem, kde máte svoj mikrofón. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za to, že ste nám dali možnosť prediskutovať externé akty aktivity v rámci návrhu MFF. E. Volám sa Katažina Lemaňská a pracujem ce pracujem pre organizáciu Global Health Advocates a dnes budem hovoriť v mene organizácie Concord. Ako určite viete, Concord je konfederácia viacerých neziskových organizácií, spája 28 národných platformiem a 21 medzinárodných sietí ktoré zastupujú 2600 organizácií z celej Európy a dnes môžeme vás informovať o našej kolektívnej práci. Eh, no, začnem v roku 2015. 2015 vyvolalo veľké nádeje. Vtedy sme eh, pristúpili k Banky plánu pre transformáciu eh, z agendou 2030 a Parížskou dohodou. Vedeli sme, že aplikácia bude zložitá, teda znovu potrebujeme, aby EÚ začala pracovať, aby sme boli dôveryhodní ako lídry udržateľného ekonomického rozvoja, ale je predovšetkým dôležité, aby ciele rozvojov, rozvojové ciele boli splnené rovnako ako environmentálne Venujeme sa otázke budúceho rozpočtu. Pokiaľ ide o ODA Parížskú dohodu, rozhodnutie komisie venovať sa externým akciám a navýšením 13 Keďže zdrojov bude menej kvôli Brexitu, netreba podceňovať toto rozhodnutie. potrebujeme e, byť si istí, že to financovanie bude zabezpečené vo všetkých rubrikách. Či táto architektúra zodpovedá skutočne ambíciám, ktoré sme si stanovili v tých cieľoch? Rozpočet pre e, vonkajšie akcie a pre rozvojové ciele a tak ďalej a percento HDP pre rozvojovú pomoc od roku 2011 sa veci zmenili, ale nezabúdajme, že prijatie rozvojových cieľov v tom čase sa chápalo ako jedno z prioritných rozhodnutí EÚ. A EÚ sa zaviazala e, na 0,7 HDP a je potrebné, aby sme partnerským krajinám pomohli pri realizácii týchto cieľov, ale v súčasnosti sa hovorí o neistote, o migračnom toku a o úlohe nových eh, medzinárodných partnerov na medzinárodnej scéne. Komisia mm, nejakým spôsobom eh, zreorganizovala vonkajšiu pomoc, ale my sa obávame, že táto reorganizácia zmení dlhodobý prístup EÚ v rozvojovej pomoci. Navrhuje zlúčiť 12 e, nástrojov a vytvoriť z nich e, jeden nástroj. To je cieľ, ale myslíme si, že to by mohlo ohroziť prácu, ktorú chceme realizovať v rámci týchto nástrojov. Rečnička rozpráva veľmi rýchlo, je veľmi ťažké ju tlmočiť. Táto architektúra by mala umožniť dosiahnuť ciele EÚ Samozrejme, na medzinárodnej scéne je to zložité, ale prvý mandát rozvoja je bojovať proti chudobe a nie zdôrazňovať politické priority a my v tomto návrhu nevidíme záruky pre ciele e, a rozvojovú pomoc. Roz, to, že sa sústreďuje na migráciu v rozvojovej pomoci, dobre, ale nemôžeme sa na rozvoj pozerať len cez migráciu, ale takýmto spôsobom vlastne aj meníme priority EÚ. EÚ prijala určité medzinárodné záväzky a myslíme si, že ochrana občianskej spoločnosti, boj proti chudobe, a mali by sme mať aj výdavky na boj proti klimatickým zmenám, tie by mali byť e, vyššie, ambicioznejšie. Nemyslíme si, že by boli nejaké protirečenia. Rečnička bola upozornená, aby hovorila pomalšie. Je napätie, ktoré vyplýva z rôznych cieľov, ktoré sú niekedy protirečivé. Ani my nie sme jediné, ktoré na ne poukazujeme a keď máme Európsky fond pre rozvojovú pomoc, tak si uvedomujeme, že toto napätie my sme naň poukázali už v minulosti a táto revízia hovorí, že by sa tejto otázke malo venovať prioritne. Ale tieto odporúčania nevidíme v nových návrhoch. Je tam veľa otázok, ktoré súvisia s riadením eh, financií a nástrojov. Nevieme vôbec, kto, kto bude poskytovať usmernenia, kto bude rozhodovať medzi rôznymi záujmami a kto bude kontrolovať zdroje. A nevieme ani, aká bude finálna úloha Európskeho parlamentu. Otázka kompatibility je veľmi aktuálna hlavne pokiaľ ide o realizáciu budúcich nástrojov a plnenie budúcich e, finančných kapitol, je potrebné viacej flexibility, aby sa mohli prijímať e, aktivity alebo realizovať aktivity, ale nevieme, akým spôsobom komisia mieni takéto aktivity realizovať. Pokiaľ ide o flexibilitu, to je tretí bod, ktorému som sa chcela venovať. Komisia by chcela manevrovací priestor či maržu v projekte rýchlej reakcie A chcú tam nejaké mechanizmy flexibility, ale pre nás sa zdá, že je tam tej flexibility príliš a nevieme, akým spôsobom bude spracovaná alebo manažovaná. Prístup EÚ zdá sa, že je sústredený na seba samú, pretože migrácia sa stala prioritou priorit. Tri veľké obavy podľa nás, ktoré vyplývajú z toho, čo som povedala. Obávame sa jednak – že tento projekt a tento návrh naznačuje, e, že účinnosť pomoci nie je prioritová a že EÚ robí len krátkodobé ciele alebo akcie. Obávame sa, aby e, rozvojová pomoc neostala bokom a aby e, sme sa neobracali skôr len na krajiny, ktoré sú zaujímavé zo strategických dôvodov a takýmto spôsobom e, by nebolo spochybňované aj skladanie účtov. Myslíme si, že pre nás aj pre vás bude veľmi zložité vyhodnotiť výsledky, ktoré sa získajú v rámci európskeho financovania, ak ciele sa budú týkať obrovských regiónov a ak tieto ciele nekonvergujú, tiež si myslíme, že tento nástroj nie sme si istí, či bude možné e, uviezť do praxe opatrenia súvisiace s rozvojovými cieľmi alebo Parížskou dohodou. Je možné robiť zjednodušenie v byrokracii v EÚ a zároveň plniť medzinárodné záväzky. Mojím záverom je, že EÚ by mala posilniť e, svoje politické líderstvo a Parížská dohoda by sa mala stať reálnou, e, konkrétnou skutočnosťou. Mali by sme mať rozvojové nástroje, ktoré budú udržateľné, 100% realizovateľné, ktoré by sa mali zamerať na odstranenie chudoby, na realizáciu cieľov Parížskej dohody a aby išli cestou účinnosti pomoci a nástroje pre susedstvo, pre ľudské práva, pre demokraciu. To musia byť podľa nás oddelené nástroje. Vyzývame tiež tých 90 a aby sa to jasným spôsobom zadefinovala. Myslíme si, že rozvojové cieľa, rovnosť, klimatické ciele, to by mali byť priority priorít, aby sme zabezpečili koherentnosť rozvojovej pomoci v rámci VFR. Tam budú určite medzníky pre rozvoj, genderové otázky a mali by sme byť aj ambicioznejší v cieľoch boja proti klimatickým, klimatickým zmenám. Treba programy venované občianskej spoločnosti s adekvátnym financovaním. Ako vidíte, naše financovanie, ale teda naša pozícia, naša stanovi, naše stanovisko e, sa v mnohých bodoch a v mnohých oblastiach soduje s vašim a musíme postupovať tak, aby náš aj váš hlas bol v tomto procese vypočutý. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Bolo to veľmi jasné vystúpenie. NGOčky vyjadrili e, svoj názor. Poprosím teraz ďalšieho rečníka. Dámy a páni, hovoríme o viacročnom finančnom rámci VFR a o tom, čo to znamená pre rozvojovú pomoc a spoluprácu. Ja síce nie som odborníkom na rozvojovú pomoc, ale by som vám chcel predstaviť moje stanovisko. Spolupracujem v Bruseli v BirdLife. Je to taká veľká multilaterálna platforma. Venujeme sa aplikácii rozvojových cieľov. V marci sme vypracovali túto správu. Bola uverejnená aj na websajte Európskej komisie. Táto práca sa realizuje v spolupráci s inými NGOčkami, kampaňou, dostatočný rozpočet pre národy. Ide o všeobecný prístup toho, ako realizovať rozvojové ciele. Vo všeobecných aspektoch, e, ktoré sú dôležité aj pre tento výbor, sa treba venovať takým bodom. Nestačí len sledovať rozpočtové riadky, ktoré sa venujú rozvojovej pomoci. Predsednička upozorňuje rečníka, aby nečítal. Keď hovoríme o výdavkoch EÚ, tak tie majú samozrejme dopad aj mimo EÚ. Položím alebo urobím dva príklady Súčasné prerozdelenie finančných prostriedkov 40 rozpočtu EÚ ide na SPP a SPP nie len, že zlyháva ekologicky, ekonomicky a sociálne, ale vplýva aj na trhy mimo Európy v marci sa uverejnila štúdia, ktorá ukazuje, že práškové mlieko v EÚ priamo ovplyvňuje negatívne africkú produkciu mlieka a to samozrejme potom e, vplýva aj na veľké farmy a tak ďalej. Súčasný VFR by mal mať taký test e, udržateľnosti a mal by analyzovať výdavky. Máme veľa infraštruktúr, ktoré e, sa ešte stále využívajú e, fosílne palivá a tak ďalej v tých projektoch Horizont, a energetických projektoch a tak ďalej. Všetky tieto projekty majú vplyv potom aj na krajiny mimo EÚ. Najzraniteľnejšie oblasti, e, ktoré sú postihnuté klimatickými zmenami, sa nachádzajú mimo EÚ. Naša kampaň našej platformy odporúča zavedenie viacerých horizontálnych nástrojov, aby VFR urobila jednotlivé európske politiky ekologickejšie. Viacero odporúčaní. Poprvé, včera to aj komisár zodpovedal, skôr než skončí program 2030, nebude VFR, teda musíme využiť túto príležitosť na vytvorenie VFR a tento bude fungovať až do 27. Ten program 2030, to sú tie ciele do roku 2030. Ak nevyužijeme tento čas, tak ako chceme zabezpečiť udržateľný rozvoj? Druhé odporúčanie – Nemyslíme si, že by boli potrebné nové finančné riadky. Mali by sme ale bojovať proti protirečivým tendenciám. Odporúčame, aby projekty a riadky boli e, koherentné, aby tam neboli protiračenia. Tretie odporúčanie zavádzať udržateľnosť vo viacerých etapách to, čo navrhla aj skupina na najvyššej úrovni pri financovaní, rešpektovať kritéria udržateľnosti, aby boli doplnkové, komplementárne a aby sa využila najlepšia regulácia komisie, aby sa brali viacej do úvahy dopadové štúdie. Po štvrté, treba sledovať, kde sú slabé body tohto financovanie, to je kľúčové. Napríklad poľnospodárska pomoc, ktorá postihuje nielen rozvojové krajiny, ale aj klímu. Piaté odporúčanie. Hoci existujú iné nástroje, ktoré nájdeme aj v správe, záverom by som zdôraznil nasledovné Musíme prejsť k participatívnemu prístupu, transparentnejšiemu prístupu. Komisia revíziu o výdavkoch nezverejnila pred týmto novým návrhom. A tam mohli poskytnúť viacej informácií o pridanej hodnote o plánovaných výdavkoch. Buď to necháte v rukách vašich kolegov výboru pre rozpočet alebo zasiahnete, potom je tam viacej súkromného financovania než z VFR. Ale ako povedal predseda Juncker, VFR nie je len účtovný nástroj, ale aj spôsob, ako dosiahnuť politické ciele. Preto na vás nalieham, dámy a páni, aby ste nesúhlasili s návrhom VFR komisie v aktuálnej forme. Nie je ambiciozna, pokiaľ ide o udržateľnosť. Polnospodárstve sa naďalej sústreďuje na priamu pomoc, priame platmi, ktoré nefungujú, vplývajú negatívne na klímu a tie financie nebudú stačiť na to, aby sme splnili Parísku dohodu a navyše tam nie je dôkaz o tom, že by tieto boli udržateľné a koherentné. Tento návrh VFR nezodpoveda tým výzvam, ktorým musí EÚ zodpovedať, aby aj získala dôveru občanov. A teraz členské štáty musia prediskutovať návrh VFR, ale tu potrebujeme pomoc Európskeho parlamentu, aby preukázal, že budúcnosť Európy, tak ako ju chce, je iná. Ďakujeme pekne za analýzu celého e, VFR, ako je udržateľný z hľadiska udržateľných cieľov rozvoja. A e, ste sa pozerali aj na ostatné otázky, ako životné prostredie a rozvoj. No. Komisia je medzi nami a zareagujú. Avšak najskôr dostanú slovo naši kolegovia. Maria Hojbuch sa prihlásila, nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, ďakujem pekne pani Lemanskej, pretože vy ste skutočne vyjadrili všetko, čo pre nás a pre výbor pre rozvoj je problémom. Mm, flexibilizácia aj vám sa určite všimlo, že nikde sa nerieši kto rozhoduje nakoniec, ako sa to bude kontrolovať, akými kanálmi to prebieha, to je bod, ktorým sa ja veľmi intenzívne zaoberám, pretože nemôžeme sa len prizerať, že 20 z prostriedkov, ktoré mali byť v tomto novom nástroji, ide do flexibilizácie a my nevieme, či to bude slúžiť našim skutočným cieľom bojom proti chudobe. Takže za to veľmi pekne ďakujem. Pán Vajland, vy ste otvorili veľmi dôležité body, skutočne politik, polnohospodárska politika. Ja sa o to veľmi zaujímam a môžete si byť istí, že vo výbore pre rozvoj aj vo výbore pre polnohospodárstvo to dôležitá téma. Nebudeme ignorovať, ako sa tvorí rozpočet v týchto oblastiach a my čaká, nie len, že čakáme na to, čo robí rada, ale samozrejme vedieme debaty aj v parlamente a myslím, že keď sa hovorí o udržateľnosti, tak polnohospodárstvo zostáva veľmi, zohráva veľmi dôležitú úlohu tu v Európe, tak ako na celom svete. Je to zásadné. Ak chceme niečo dosiahnuť, tak sa nám podarí niečo dosiahnuť pre biodiverzitu, životné prostredie, kvalitu vody. By som uviedla pár príkladov No a máte právo, pravdu, keď priame platby nebudú podmienené, tak eh, najväčšou časťou peňazí v rámci rozpočtu eh, pre polnohospodárstvo nedosiahneme kvalifikáciu pre udržateľnosť. No a to sa zatiaľ nedá presne spoznať, pretože zatiaľ sú načrtnuté len také hrubé línie, ale budeme na tom intenzívne pracovať a rovnaká vec platí pre rozvojovú spoluprácu. My podporujeme poľnohospodárske projekty, ale keď sa prozrieme, koľko sa investuje do poľnohospodárskych ekologických projektov, tak je to len okrajové. A pre, to sú presne tie formy poľnohospodárstva, kde ide o udržateľnosť, ja by som to jasne povedala mojim kolegom, nie je tu len ekologické poľnohospodárstvo, to je časť poľnohospodárskej ekológie. Ide tam o obeh, udržateľnosť e, na troch pilieroch, e, na ekologickom, ekonomickom, ale aj sociálnom pilieri. Takže ľudia sú neustále v centre pozornosti. Ja úzko spolupracujem s FAO, ktorí sa zaoberajú a musia robiť viac v oblasti ekológie. A to sa musí odraziť aj u nás v rozpočte pretože inak môžeme hovoriť o ekológii a udržateľných cieľoch rozvoja, ak to nebude aj v rozpočte, nebudeme finančne podporovať to, čo je uvedených v rozvojových cieľoch tisícročia, tak eh, udržateľných cieľov rozvoja, tak eh, sa nič nezmení. Dobre, na to sa môžeme zajtra do obeda spýtať komisára Mimicu, keď príde Charles Gerens a potom slovo dostane Ignácia Korál. Ďakujem pekne, predsednička, ja som si s veľkým záujmom vypočul tie dva príspevky a mám niekoľko otázok. Vy ste hovorili o prioritách, ktoré treba, priorite, ktorú treba pripísať boju proti klimatickým zmenám. Je to pravda, ale myslíte, že táto priorita má za cieľ napraviť chyby, ktoré sa urobili v minulosti. Európska únia má medzi prioritami aj migráciu, no a tu sa zaoberáme a bojujeme proti symptómu a nie príčine problému. Takže je to tendencia, že budúci VFR transformuje Európsku úniu na dielňu, kde sa budú opravovať chyby minulosti. Ja myslím, že potrebujeme iný prístup, jasne povedať, aké sú naše priority, pretože, mm, to, povedzme to jasne, e, rozvoj, rozvoj je, má určitý, má určitý fond a všetky ostatné DG chcú z neho čo ubrať pre svoje priority. A myslím, že to je veľmi veľká politická hrozba. No my vieme, a, že Európska únia bude určitým faktorom aj po Brexite v oblasti rozvojovej politiky. No a vieme, že bude mimoriadne náročné presadiť sa vo svete, eh, poznačenom multilateralizmom, ak je ohrozený aj tento fond pod týždňom americký prezident vážne, dohode o multilateralizme. No a, a Európa na to musí reagovať a to sa musí odraziť aj v budúcom VFR. A táto reakcia nebude úplná, ak Európska únia bude len za fondov európskeho rozpočtu, či už tam Európsky fond pre rozvoj bude integrovaný alebo nie. No a 80 zahraničnej politiky Európskej únie to zaistujú členské štáty. Takže treba tomu, tomu sa treba sa tým zaoberať, ako koordinovate naše sily. No a tento aspekt eh, koordinácie je už zapísaný v Lisabonskej dohode. No, integrácia Európskeho fondu pre rozvoj, to vyvoláva veľa otázok, a eh, už samotné, samo o sebe. No a ja som v týchto otázkach trochu dogmaticky pre mňa. Uh, Hm, počet nie je domov, to som povedal viackrát. No a ak eh, na konci eh, obdobia bude výsledok taký, že bude menej peňazí v budúcom VFR, nástroj spolupráce hm, a v bode alebo vo Fonde pre rozvoj v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, tak eh, sa vystavujeme veľkému nebezpečenstvu a preto myslím, že existuje veľmi veľa takých tmavých miest a musíme si počkať na upresnenie názoru komisie a SVČ, ale tu mi predloží pár návrhov na to, aby sme vyjadrili naše znepokojenie. Ja doplním ešte jednu vec. budúce viacročné finančné programovanie, ale rámec dáva do opozície všetky kapitoly rozpočtu Európskej únie eh, SPP proti politike rozvoja. A myslím, že bude potrebné treba viesť debatu o týchto, týchto opozícii v Európskom parlamente Mm. spolupráci s výborom pre polnohospodárstvo, pretože aj polnohospodárstvo bude ohrozené. Tu sme tiež videli rôzny rozvoj v obchodovej politike. No a bude to všetko veľmi komplikované a bude to mať dopad na diskusiu o budúcom finančnom programovaní, budúcom viacročnom finančnom programovaní. No a nemôžeme k týmto problémom pristupovať naivne. Ďakujem veľmi pekne. Počuli sme niektoré výhrady. V každom prípade treba viesť diskusiu a komisia nás presvedčí o chvíľu. Ignácio Korál. Ďakujem, Linda. Zdieľam mnohé z obav, ktoré spomenul Charles Görens Ďakujem vám za vaše vystúpenie a hlavne za to úvodné, kde sa hovorilo o, finanč, o, jedno, o jedinom finančnom nástroji, kde sa stále používa flexibilita, že by sa zjednotili viaceré nástroje do jedného. Podľa mňa je tu riziko presunúť nástroje, ktoré predtým mali rôzne ciele a rôzne hodnoty do nástroja, ktorý je teraz prioritou EÚ a to je riadenie migrácie. A to pravdepodobne bude vplývať aj na rozvojové nástroje, pretože v rámci logiky, čo je potrebné na tvorbu ekonomického rozvoja, veľmi často sú také E, šedé zóny a veľmi často sa v súčasnosti radšej dáva priorita riadeniu migrácie, ale myslím si, že by bolo dôležité, aby minimálne parlament, ktorý je kontrolným org e, orgánom, reprezentatívnym orgánom, aby mal čo najúčilnejšie možnosť kontrolovať užívanie financií a jediný nástroj rozhodne nie je pozitívnou zmenou. A ja preto žiadam objasnenie, akým spôsobom jediným nástrojom my budeme môcť overiť, kontrolovať aby tá flexibilita sa nezdala, nestala nejakým diverzifikovaním fondov a aby sa to všetko nesústredilo len na riadenie migrácie. Um, thank you. Ďakujem pekne. Slovo teraz sa ostane zástupca komisie z DG DEVCO, vedúci oddelenia pre koordináciu a programovanie pre finančné financovanie, strany financovanie, ktorý sa zúčastňoval tvorby návrhu. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dali slovo komisii v tejto veľmi dôležitej téme. No, stále sme len na začiatku rozpravy o VFR, pretože to je politická diskusia, politická rozprava, ale myslím, už teraz na základe návrhov komisie eh, celkom VFR prijatom 2. mája už je veľa vecí, ktoré sa dajú povedať, no a ja samozrejme chápem otázky a obavy, keď neboli predložené presné návrhy, ktoré budú predložené v priebehu júna. Takže budete musieť byť trochu trpezliví, ale už teraz eh, bolo predložených mnoho dôležitých vecí, ktoré komisia predložila vo svojom návrhu. A prvá vec, eh, myslím, že návrhy komisie sú skutočne dobré pre európsku spoluprácu. Finančne je tam nárast, nárast 26% v nominálnych číslach, no a súhlasím s kolegom z Concordu, je to nárast 13 a to je veľmi dôležité. My teraz pripravujeme nový VFR s 27 členskými štátmi a v tomto kontexte tu je takýto reálny nástroj, Máme tu 4 plus EVF a v budúcom bude ten nárast veľa väčší, takže komisia európsku spoluprácu a vonkajšie výdajky, výdavky a považuje za hlavnú prioritu a to je dobré. A v tomto kontexte komisia navrhuje EÚ, ktorá sa nepozerá dovnútra, ale pozerá sa von. A samozrejme rozhodnutie bude v rukách parlamentu a rady, ale myslím, že toto je veľmi dôležitý politický signál, že komisia navrhuje EÚ, ktorá hľadí von. Finančne to tiež mimoriadne na dôležité z hľadiska spolupráce, pretože to znamená, že EÚ na úrovni EÚ splní mm, ten záväzky pre EÚ a členské štáty 0,7 eh, HMD pre ODA. A to je dôležité, pretože veľká väčšina eh, vonkajších výdavkov v rámci rozpočtu EÚ je a zostane ODA, takže toto sú teda hlavne peniaze na ODA. No a dôležité, aby Európska únia splnila záväzok 0,7%. A samozrejme členské štáty budú musieť eh, splniť svoje úlohy. Na to potrebujeme streamlinovaný nástroj financovania tzv. rozvoj susedstva alebo nástroj pre rozvoj susedstva a medzinárodnú spoluprácu. No a na to potrebujeme celosvetový rozsah, pretože to je potrebné na podporu univerzálnej implementácie agendy 2030 a cieľe udržateľného rozvoja. No a v tomto mysle vítame stanoviská Concord, ale myslím, že to nie je koherentné, pretože dokument Concordu hovorí, že potrebujeme uh, nástroje, ale aj osobitné nástroje, ale uh, udržateľné cieľe rozvoja sú globálne. No, demokracia, ľudské práva a ostatné aspekty sú, sú podstatou SDGs, takže ak budeme mať osobitný nástroj, tak eh, len rušíme holistický prístup k dosahovaniu SDGs. Takže na to, aby sme podporili EU implementáciu SDGs, potrebujeme taký komplexný nástroj a nie nejaký špecifický, ktorý zasunie alebo zaženie rozvoj do, do kúta. Musíme napraviť fragmentáciu európskych nástrojov financovania. Môžeme to zjednodušiť rámec a znižiť záťaž na európske inštitúcie z hľadiska manažmentu a dozoru. Momentálne všetky inštitúcie trpia kvôli komplexite a množstvu nástrojov. Takéto, takéto zjednodušenie bude prospeje partnerským krajinám a všetkým aktérom, ktorí implementujú pomoc, rátane CSOs. Takže takýto komplexný nástroj zlepší účinnosť európskej pomoci na ľudí, ktorí to najviac potrebujú. V rámci tohto nástroja integrita a špecifika externých vonkajších politík EÚ budú zachované. Poviem to veľmi jasne. Jeden komplexný nástroj, nie je to jeden jediný nástroj, ale jeden komplexný nástroj neznamená jednu politiku. Sú tu rôzne formy spolupráce a budú sa riediť novým európskym konsenzom, ktorý e, pri, pri, pri parlamente. Je hlavným cieľom boj proti chudobe predvídateľnosť, transparentnosť partnerskej krajiny a ostatné e, princípy činného rozvoja budú v centre našej spolupráce. Ďalším dôležitým prvkom je, že návrh komisie znamená posilnený dozor a rozpočtové právomoci pre Európsky parlament. No a skutočne Európsky parlament, e, tak ako ho správne žiada, tak komisia teraz navrhuje integráciu e, európskeho rozvojového fonda do, do rozpočtu EÚ a to e, spoločne sa flexibilitami európskeho rozpočta, kde e, buď je tu možnosť reagovať na nové e, núdzové mm, veci a nové výzvy. A tu vychádzame z dlhých skúseností Európskeho rozvojového fonda, že jednoducho sa nedá predpovedať, čo sa stane o 3, 5 alebo 7 rokov. A takže máme tu túto maržu, E, prostriedkov nám umožní, a to nám umožní čeliť krízam, e, výzvam, novým prioritám a iniciatívam, e, ktoré momentálne nedokážeme predpovedať. No a čo sa týka otázky riadenia a správy, nástrojov a parlamentu samozrejme my, budeme musí o tom detálne diskutovať a v tomto ohľade myslím, že budeme musieť eh, budovať na výmene eh, korešpondencii po štruktúrovanom dialogu, aby sme vyvodili eh, poučenia z diskusí, čiže sa zamyslieť nad tým, ako najlepšie zorganizovať spravoriadne pre nadchádzajúci VFR. A na záver by som rád ešte povedal, že samozrejme budeme v lepšej, v lepšej pozícii na detálnej diskusii, keď v júni komisia príjme návrh a komisár Mimica príde zajtra, bude môcť viac hovoriť o politických návrhoch k tomuto návrhu, politických stanovisk k tomuto návrhu. Prepačte, že som hovoril tak dlho, ale myslím, že to bolo potrebné, aby som vás oboznámil s hlavnými stanoviskami princípy komisie. Dobre, ďakujem pekne. Ja mám pár otázok pre Vincenta potom čo ste povedali. My ja by som bol rada, keby ste porovnali tie čísla s posledným VFR, vypracovaný štvorstanový dokument. Možno by to poslanci mohli dostať. Celá tá komisia spolu s číslami. Hovorili ste o brane financovania v rámci VFR, ale Krainstor uh, eh, druhom ale geograficky. Takže bude obálka pre Afriku, napríklad eh, nie rozvojová obálka a eh, bude tam patriť celá Severná Afrika, Egypt, Maroko, hovoríte, to, alebo to bude stále v rámci susedstva. Teraz čítam nástroj, návrh eh, komisie, že tam geografické regióny vrátane susedstva v Afrike. Znamená to aj subsahárska Afrika, alebo je to susedstvo alebo čo je geografická Afrika teraz. Takže The one which has a... um, čo sa týka um, podpory pre LDC, tak sme sa zamerali na toto. Uh, je tam niečo také, čo by si vyžadovalo ďalšie kroky pre menej rozvinuté krajiny? Vraveli ste, že um, veľká časť peňazí sa dá pokryť na základe ODA. Je to obsiahnuté v návrhu týchto 6%, ale uh, DG Eco sme nepožiadali, aby sa tu vyjadrilo. Myslím si však, že by bolo dobré pre kolegov, aby si, zistil, aby si vypočuli, aké máme informácie od DG Eco, ale myslím, že dnes popoludní sa k nám pridá komisár, takže sa ho môžeme opýtať. Netýka sa to len DEFKA, ale aj EKA, ktorý je zapojený do MFF. Možno, že by ste sa mohli venovať týmto otázkam. Ja vám potom odovzdám slovo a ak ešte nejakí ďalší kolegovia by sa chceli spýtať alebo niečo doplniť. Áno, dobre, takže najskôr si toto vypočujeme a potom sa opýtate vy, dobre? Ďakujem za položené otázky, sú veľmi dôležité, ale nie som momentálne v pozícii, aby som vám dnes dodal detailnú odpoveď, ale zjavne, ako už odznelo, respektíve ste si mohli prečítať v komunikácii z 2. mája, tak je tam veľa tematických oblastí. Celá architektúra, štruktúra tohto nástroja je spojená s presne stanovenými obalkami na určité ciele. Tento nástroj je zároveň tradičný, ale aj inovatívny. Na základe textu to sami zistíte a čo sa týka financií pre menej rozvinuté krajiny, respektíve krajiny s nižším príjmom alebo tretie krajiny, toto je veľmi dôležitá téma. Musíme sa jej venovať. A určite, určite by sme to mali prebrať v návrhu nariadenia. Ďakujem. Ešte sa chcem venovať jednej otázke, čiže zatiaľ to neviete však pretože komisia musí odpovedať, keďže chcete publikovať tento návrh? A otázka sa týkala nástroja flexibility týchto 20 nealokovaných financií. Ja predpokladám, že na základe nejakej výhrady z parlamentu sa to bude dieť. Áno, flexibilita môže znamenať mnohé. Doteraz sme to robili tak, že na začiatku finančného obdobia to nebolo alokované a potom sa to môže použiť na e, e, priority stanovené na základe konsenzu. A keď bude EDF e integrované do rozpočtu, tak sa použije tento mechanizmus a potom toto množstvo financií uvidíme, čo vyjde z budúceho návrhu komisie. Čiže šéfovia vlád a štátov sa potom rozhodnú, ako sa s tým bude nakladať. Môžete uplatniť ten istý postup a potom budeme mať k dispozícii ešte zvyšok fondov z EDF. Čiže na základe právomoci jednotlivých orgánov, jednotlivých inštitúcií sa tam urobia určité kroky, Čiže ak máme nealokované fondy, toto neznamená, že musíte prikročiť k inému rozhodovaciemu postupu. V zmluve o fungovaní inštitúcie je jednoznačne stanovené, aké postupy sú štandardné. Dobre, hovorí pani predsednička. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil o slovo. Dobre, takže keď dostaneme nový návrh, tak pravdepodobne v júni, keď budeme mať ten nový nástroj k dispozícii, tak budeme mať aj odpovede. Najskôr snáď odpovie Rafael a potom Katarína. Ďakujem. Nechcem sa venovať úplne detailom čo sa týka externej dimenzie, ale k tomu, čo povedal pani Gurans, alebo pán Gurans, ak som vám rozumel správne, vy ste trošku spochybňovali našu povinnosť prioritizovať klimatické problémy. Ja len môžem zopakovať to, čo pán prezident Macron už povedal v Spojených štátoch. Eh, nemáme plán B, Jedna z najlepších migračných politík je určite venovať sa klimatickým problémom, aby, sme, aby nám nenarastal počet ľudí, ktorí budú chcieť migrovať. Ja si myslím, že toto nás vracia k nášmu prvému bodu, že musíme zabezpečiť, aby všetky naše politiky tu boli koherentné a pokryli aj externú dimenziu. A druhý aspekt týkajúci sa komisie, Samozrejme, že to je len začiatok debaty, ale keďže poznáme aj jej históriu, históriu návrhu, tak um, obvykle tam uh, členské štáty nebudú pridávať ešte ďalšie ctižiadostivé ciele. Ja osobne som skôr pesimistickejší, najmä ak zohľadníme, že v rámci komisie predtým, než sa zverejní návrh, zverejnil návrh uh, 2. mája, tak tam sa objavovali trošku vyššie ambície, ale nie som, nie som až taký optimistický, že by tento návrh o, e, pomohol navrátiť dôveru občanov voči EÚ. Pani predsedníčka, Klimatické zmeny sú určite obrovským dôvodom, prečo toľko migrantov sa hýbe z Afriky v smere do Európy. Musíme na to myslieť, teda nie len klimatické zmeny, ale aj iné. Budem pokračovať po francúzsky. Uh, Ku klíme kolegovia v sále možno majú viacej informácií, ale predovšetkým treba viacej financovania a, pestori, a posteriori, ale aj a priori, teda aby boli všetky aspekty prevencie, ktoré sú dôležité, aby sme odstránili hlboké príčiny zraniteľnosti, presunov alebo aspekt riadenia konfliktov. Takže prevencia je veľmi dôležitá, keď hovoríme o tom, že potrebujeme viacej priorít alebo ambícií v klimatickej oblasti. Aj tu ide o špecifické aktivity pre klímu a uchovanie biodiverzity, ale ide aj o mm, ekozisky alebo to, čo môžeme v ekológii získať, keď budeme do nej investovať. A Lancet prednedávnom uverejnil článok, kde sa hovorí, že ak dôsledky klimatických zmien neodstraníme alebo nebudeme na ne vplývať? Pokrok, ktorý sme zaznamenali za posledných 20 rokov v zdraví a v zdravotníctve, tak to sa úplne stratí. Takže ak chceme posilniť zdravotnícky celosvetový systém, tak paralelne treba sa uistiť, že sme zaznamenali pokrok aj v boji proti klimatickým zmenám a všetky otázky výživy. To nevyriešime, ak nevyriešime dezertifikáciu alebo postup oceánov. A to vyžaduje teda aj koherentnosť rozvojových politík a vplyv na rozpočet, ale to, čo hovoríte, aby sme sa uistili, že ostatné politiky napríklad v poľnohospodárstve nemali negatívne dopady na klímu a aby sme nepodporovali projekty, ktoré budú mať negatívne dopady, to je pre klímu. A ako sme už uviedli, sme si vedomi toho, že toto je veľmi ambiciózny rozpočet a uznávame, že to, čo by sme my boli bývali chceli, by bolo, aby sme mali jasné uistenie o tom, že tento rozpočet bude napojený na cielenú rozvojovú pomoc a ten balík v návrhu, tak ako sa to publikovalo 2. mája, sa tam tak neobjavil. Ide tam veľa o vlastné záujmy EÚ, o priority EÚ, ale ešte raz Opakujem, nechceme tu dosiahnuť určitú dichotómiu. Určite áno, by tam malo byť aj toto, ale v tomto nástroji je to zoširšia poňaté a je to o mnoho viac o zahraničnej politike, než o rozvojovej pomoci. A na čo sa v tomto prípade sústreďujeme, je tam tá, ten, ten pocit toho tlaku, ktorý um, nie je primerane zohľadnený a máme obavu, že rozvojová pomoc a jednotlivé nástroje nebudú dobre fungovať, ak budú podradené iným politickým prioritám. My sme to videli počas niekoľkých predchádzajúcich rokov, že migračná priorita um, bola nadradená rozvojovej pomoci a rozvojovej efektivite. Čiže ak sa pozrieme na EU Trust Fund, tak s narastajúcou flexibilitou a so zameraním sa na migráciu sa potom dosiahlo, že bola nižšia efektívnosť tejto pomoci. Čo očakávame od komisie je, aby sa pozrela na to, ako zabezpečíme, že dáme nový impuls um, efektivite tejto pomoci. Čiže áno, EÚ sa pozerá viac e, za svoje hranice do externej dimenzie, ale mali by sme mať stále na pamäti náš záujem a to je efektívne nasadenie pomoci, čiže chceme zachovať v tomto zmysle rozvojovú politiku. Nemyslím si, že naša pozícia by napriek tomu bola kontradiktorná. Sme otvorení diskusii celkom určite a spôsob, ako to vidíme, a ponajprv by som rada spomenula ľudské nástroje ľudských, pre zachovanie ľudských práv, demokraciu alebo nástroj pre mier a stabilitu. Áno, tieto pozície zdieľame s ECOM a s e, spojovacou kanceláriou pre e, mierotvorné operácie. Všetky tieto nástroje nám ukazujú, že by sme mali vytvoriť špecifický nástroj na zachovanie tohto cieľa. Čiže ak by sme mali trvalo udržateľný rozvojový nástroj, tak by sme mali diskutovať o, o tom, či potom zachováme tie jednotlivé nástroje pomoci alebo robíme niečo iné. Čiže ak máte nástroj pre zahraničnú politiku, a v rámci toho máte nástroj na implementáciu širok širokého spektra aspektov na základe bilaterálnej spolupráce, čo sa potom deje. Napríklad ochrancovia ľudských práv eh, by sa potom dostali do pozadia so svojou agendou, že ak by ste sa sústredili viac na zachovanie priestoru pre občianskú spoločnosť, ale možno budete zabúdať na iné aspekty bilaterálnych vzťahov. A tam nie sme plne presvedčení o tom, že sú tam stanovené potrebné záruky. Ďakujem, pani predsedníčka. Áno, ešte vám dám priestor na odpoveď. Ja len nechcem, aby tu bolo nejaké nepochopenie k, v potrebe bojovať proti klimatickým zmenám a tomu, čo som povedal, ale v tom probléme, ktorému sa venujeme dnes, členské štáty príjmajú záväzky, ale potom ich nerealizujú a neplnia. Urobili to aj v COP20, v Parížskej dohode a tak ďalej. Slubujú významné, gigantické sumy rozvojovým krajinám, aby opravili e, chyby z minulosti a neplnia tie sluby, ktoré robili a urobili na veľkých medzinárodných konferenciách, či už v oblasti klimatických zmien alebo vo financovaní. Navyše, do cieľov udržateľného rozvoja e, tie podpisujú, ale nemajú metódy, aby preukázali, akým spôsobom tieto problémy chcú vyriešiť. Neexistuje ani metóda, ani harmonogram, aby e, potvrdili e, to, čo chcú robiť a čo dokážu do roku 2030. Sternová správa ako keby vôbec nebola napísaná. Je potrebné, aby každý prebral svoju zodpovednosť a viacej sa angažoval boj proti klimatickým zmenám, čo ja konštatujem, že všetci sa sústreďujú len na komisiu, ktorá disponuje všetkými fondami EÚ. E Je to asi 20 z rozvojovej pomoci, ale kde sú tie e, záväzky a žiadosti členských štátov a aj tie členské štáty, ktoré neplnia svoje sľuby, tiež spolu s komisiou e, rozhodli o tom, čo sa bude do ktorej rubriky vo VFR pridelovať a to je nepriateľné a preto sa obávam, že tá suma, ktorú má EU k dispozícii, e, sa bude venovať len tomu, aby sa opravili nejaké chyby z minulosti, ale nebudeme sa dostatočne venovať udržateľnému rozvoju a iným problémom. Ak iné finančné riadky by mali byť navýšené, a to rozhodne, nemôžeme všetko vyriešiť len rozpočtom EÚ. Rozpočet EÚ pokrýva len skutočne minimálnu časť toho, e, čím disponuje EÚ v rozvojovej pomoci a keďže tu máme obrovské výzvy, EÚ ako 20, keď je 27 členských štátov a chce byť lídrom v tejto oblasti v boji proti klimatickým zmenám, zdravotníctva a tak ďalej a chce skutočne pomôcť rozvojovým krajinám. Vincent, um, is this... Čo ma zaujalo, toto bola táto otázka pre komisiu. Zistili sme, že jednou z tém je financovanie toto, tohto prepojenia. Mali by ste teraz prostriedky na túto tému? Áno, je to dlhodobý eh, projekt ochrany utečencov v Ugande určite aj v iných krajinách. Neviem, ako praktickým spôsobom si predstavujete pokračovanie tohto programu, pretože EDF máme do toho zapojená. Ide o národný program, trvajúci asi 7 rokov. tieto fondy, ktoré sme vytvorili, um, vznikli preto, lebo sme nemali dostatok flexibility. Budete financovať toto prepojenie a máte, budeme mať prostriedky na financovanie utečencov v krízových situáciách a bude to prepojené na e, projekty pomoci, pretože v, na, e, v Ugande máme len ročne prideľované peniaze na typ práce také, ako robí ECO. Čiže ak by ste mali jeden program pre krajiny v Afrike, tak by bolo potrebné to prioritizovať, čiže nie len financovanie do uh, hraničných oblastí týchto krajín, kde dochádza ako krízovým situáciám. Ak máte eh, oddelené nástroje, tak sa vám nepodarí zabezpečiť všetko, čiže eh, bude do toho napojené aj partnersko s krajinou, aký máte zámer, ako to chcete vyriešiť. Ďakujem, pani predsedníčka, za to, že ste nadniesli túto otázku. Ja si myslím, že všeobecná dôvera k tomuto prístupu by bola, myslím, že EDF by bol najlepším spôsobom pre partnerstvo. A čo sa týka tohto prepojenia. Je tam jeden z aspektov v budúcom nástroji, a síce, že mali by sme mať určitú obálku na zabezpečenie tohto prepojenia medzi humanitnou pomocou a rozvojovou pomocou. Čiže mali by sme vytvoriť určitú, určitú odolnosť. O tomto sme hovorili už dlhšie, ale treba to aj dobre, správne implementovať aby sme pokryli, zabezpečili takéto prepojenie práve v krízových časoch. A všeobecne vzaté, myslím, že budeme pokračovať v debate na túto tému a budeme to musieť robiť na základe návrhu nariadenia, pretože hovoríme o právnom texte, ktorý budeme musieť schváliť a preto by som rád zdôraznil dve veci. Zámerom je, aby tento nástroj pokryl aj susedstvo a už v súčasnosti programy EÚ pre susedstvo sú ODA, čiže nedochádza k tam k nejakému rozporu, čo sa týka špecifikácií a ambícií, čiže nie je tam rozpor a ESEG sa plne uplatňujú v týchto krajinách. Ja si teda myslím, že tam určit, máme určité okno na to, aby sme vytvorili nástroj, ktorý by presne pokryl tú aktuálnu situáciu. Ale obávam sa, že v tomto novom uh, rámci politík inak to nebudeme schopní pokryť, pani predsednička. The same as they had the year before. Then half... Ak sa chceme venovať tejto otázke, keď eh, máme financie, ale poviete, že treba to minúť len v niekoľkých mesiacoch a je potrebné mať lepšie viacročné plánovanie. Počuli sme o tom, teraz by sme mali eh, niečo aj urobiť a neopakovať stále tie isté problémy, ktoré sme mali s predchádzajúcimi programami a fondami a ešte nedodávať k tomu viacej problémov. Je tu veľa otvorených otázok na komisiu. Otázka Afrika, politika, susedstva, geografický balíček a tak ďalej. To sú podstatné otázky a potrebujeme odpoveď od vás, komisia. Ďakujem našim hosťom občianskej spoločnosti a budeme naďalej v kontakte. Ďakujem, kolegovia. O dve minúty prídu rečníci o Sudáne. Dobre, už vstupujú, výborne.

Okay, colleagues, our guest speaker... Kolegovia, naši pozvaní sú medzi nami. Poprosím vás, aby ste si sadli aj tam vzadu v sále. A tí, ktorí sa nechcú zúčastniť rokovania, opustite potichu sálu. Ideme na bod 9 programu prepojenie medzi humanitárnou oblasťou a rozvojom v Sudane. Naši hostia boli v budove rady a mali problém sa odtiaľ dostať a teraz sú ale tu a budeme hovoriť o rozvoji v Sudane. Nebudem opisovať situáciu, urobia to naši hostia. EÚ je hlavným donorom eh, humanitárnej pomoci v Sudane. Práve sme hovorili o novom viacročnom finančnom rámci VFR, o programe Nexus, o ďalších nástrojoch, aby rozvojová pomoc, pomoc mohla byť viacročná. Vieme, aké sú problémy napríklad v Rwande a tak ďalej. Vieme, aká situácia je. E, každodenne vlastne nerobia nič ale len neustále podpisujú, obnovujú nejaké zmluvy, pretože tieto sú len ročné Takže vás poprosím, aby ste sa venovali aj týmto otázkam, ako by sa tento nový program mal lepšie zorganizovať. v Ugande, v Sudane sme boli e, prednedávnom. Je to naozaj veľmi významná krajina v tejto oblasti problémy e, bezpečnosti, ale predovšetkým problém mm, sú veľmi veľké. Financujeme veľkú časť programov v rozvojovej pomoci Máme tu viacerých hostí. E, je tu jednak Matthew Hollingworth, predstaviteľ Svetového potravinového programu. Je tu aj zástupca úradu OSM pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Tak potrebujem obmedziť trochu resnič, rečnícky čas, pretože potrebujeme hlasovať. Ďakujem všetkým poslancom ktorí sú prítomní. Budeme hovoriť o naozaj hroznej situácii, ktorej čeli sudánske obyvateľstva viacej ako 50 rokov. Tento región zažíva hlbokú krízu vzhľadom na konflikty v tejto oblasti od juhu od roku 2011, kedy došlo k odlúčeniu, tak došlo neustálemu zhoršovaniu ekonomickej situácie. Celkové zadlženie oboch krajín Ugandy aj Sudánu sa zdvojnásobilo a zhoršenie situácie si je také, že začiatkom tohto roka vzhľadom na nedostatok eh, devíz v v rezervách Sudanu nemohli e, pokračovať v platení pomoci e, potravinovej pomoci a financovaniu takých základných komodít ako potraviny a tak ďalej. Napríklad v Sudane začiatkom roka sa zdvojnásobila cena chleba alebo zoštvornásobila cena sorgo a ďalších obilnín, ktoré sú dôležité pre e, výživu obyvateľstva. A keďže nebolo možné ďalej financovať fungovanie e, potravinárskych e, firiem, ale aj rafinérií, tak je nedostatok palív, nie je doprava, je nedostatok potravín, obrovská inflácia, 55% a narastá. My, e, čo podporujeme na medzinárodnej úrovni OSN a tak ďalej, komunity, čo sme pomohli presídleným alebo utečencom, ktorí prichádzajú do Sudanu. je ich tam asi 1,2 milióny týchto tradične podporujeme. 98% týchto ľudí nemôžu pokryť svoje zásadné potreby eh, v potravinách, vo výžve a zabudnime na lieky a iné veci, takže nie sme schopní pokryť ani tie základné, najzákladnejšie potreby. Takže mnohí, ktorí sa vrátili, tí presunutí z konfliktov sa dostávajú do takej zraniteľnej, zlej situácie, že doslova majú nedostatok potravín, výživy. A ide nielen o komunity, ktoré nie sú ani len postihnuté priamo konfliktami, ale ide o ľudí, ktorí žijú vo svojich domoch, ktorí neboli postihnutí konfliktami, tak ani oni nemôžu pokryť svoje základné potravinové potreby, nemôžu si zaplatiť palivo a tak ďalej. Takže tá situácia je čím ďalej tým tragickejšia a tých obáv je stále viacej. Sudán má sedem susedov a všetci sú vo veľmi zložitej situácii. 42 miliónov ľudí v Sudane V regióne je dohromady 132 miliónov ľudí vo veľmi zložitej situácii. V regióne, ktorý je čím ďalej tým nestabilnejší a môže tam dojsť naozaj k explózii, teda že bude oveľa viacej ľudí, ktorí sa budú musieť presunúť a budú nútené emigrovať vzhľadom na situáciu. sme tiež v situácii, keď misia, a my, to je spoločná misia s Darfurom, OSN a Afrika, začínajú sa sťahovať, pretože síce došlo k mieru zbraní a teda vyhlásil sa mier e, v Sudane a prišlo rozhodnutie, že tieto zbrojné jednotky sa z regiónu stiahnu Navyše ekonomická palivová kríza prišli v tom najhoršom momente. pretože veľmi pravdepodobne dojde k oživeniu konfliktov v regióne a teda žiadna z týchto správ nie je pozitívna. Sudan je veľmi zložitou krajinou, je tam prezident Bashir, neustále sa financuje terorizmus, je tam obrovský zahraničný dlh a boli prinútení podpísať dohodu z Kotonu a teda nemajú ju podpísanú, ale teda tým pádom neprichádzajú tie e, zásadné fondy alebo spôsoby finančnej pomoci, rozvojovej pomoci nie je možné presúvať financie z rozvojovej pomoci na mierové záležitosti a tak ďalej. Podarilo sa nám dosiahnuť určitý pokrok v tom, aby Sudán nebol menovaný v niektorých bodoch, ale aby sa zasiahol rozvoj v troch osiach humanitárna pomoc, rozvoj, a ide o to, ako začleniť kľúčové body, aby sa vylepšila situácia v týchto troch kľúčových bodoch. Je potrebné, aby vláda bola priamo implikovaná ale predovšetkým, aby potom aj skladala účty z toho, čo najprv e, slúbila obyvateľstvo a to v koordinácii s nami. Snažíme sa o pokrok v tejto oblasti, ale to, čo nie je, čo sa neplní, nemáme rovnakú úroveň multifinancovania a potrebujeme, aby to skutočne fungovalo Potrebujeme dostatočnú flexibilitu, aby sme mierové aj humanitárne akcie zabezpečili zároveň. 1,7 milióna osôb v Sudane, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc, 42 miliónov e, obyvateľov celkového počtu. Len veľmi ťažko je vyčísliť, koľko ľudí z nich skutočne potrebuje rýchlu pomoc. Máme 1,4 milióna v našom humanitárnom rozpočte, ale z toho je zafinancovaná len štvrtina, takže masívna pomoc mm, je naozaj potrebná vzhľadom na to, že je tam obrovská nestabilita. Ide o región, ktorý je veľmi zraniteľný Takže je tam skutočne obrovský problém so Sudánom. Ešte by chcela ďalšia hostka dodať niečo. No, čo žiadate od EÚ, čo žiadate od nás? No, no, máme naše záväzky, spomíme poskytovanie flexibilného financovania od Európskej únie. A pozrieme sa na to, ako hľadať spôsoby, ktoré sú mimo pravidel, ktoré zaistia, že Súdan sa nedestabilizuje na také úrovni, že 230 miliónov ľudí potenciálne bude hľadať útočiš, útočisko a blízko niekde zahraničné. No. Dnes do obeda sme hovorili o Kongu, hrozbe implozie. V Kongu v Ugande minulý týždeň pripravujú množstvo utečencov z Konga, ale keď ešte okrem toho už južní Sudančania sú presídlovaní. Ak eh, viac ľudí sa presídli, no toto je testa možnosti prevencie vážnych humanitárnych katastrof. Ale no, malo peňazí, vy ste hovorili, že máte 1,4 milióna. My sme požiadali o 1,4 miliardy dolárov na humanitárnu pomoc v Sudáne, čo je z toho máme nejakú štvrtinu financovanú. Cecil Kienge požiadala o slovo ako prvá, nech sa páči. Ďakujem, Linda. Ospravedlňujem sa, už táto otázka padla, pretože on prišla neskoro, ale chcela by som pochopiť, či ste sa venovali aj otázk, naliavej otázke v Nigeri, a to sú Sudánčania. Väčšina z nich e, išli zo Sudánu do Nigeru a presunutí cez Libiu Niger v súčasnosti žiada špecifickú pomoc práve v tomto bode e, Sudánci, ktorí sú v Nigeri. Are there any other questions? Má niekto nejaké ďalšie otázky? Dobre, takže môžete odpovedať na túto. Uh, sa uvidí na celý región Sahel má problémy. A ľudia subsahárskej Afriky na sever. A to je, že tá vec, Sudán je bránou do Líbie, do Európy, tak ako Sudánčania naši z nej Sudáncov by hľadali no, bezpečie. V je množstvo miliónov utečencov ale aj čoraz viac sírčanov prichádza do Sudánu. Sudán otvoril hranice utečencom, ale že predsa, pretože hospodárstvo nefunguje, situácia je čoraz horšia. Pomoci, ktoré majú prístup, sa znižuje kvôli problémom financovania a možno že to nevydrží veľmi dlho môžem spýtať na ropu. Ešte nám povedať niečo k tomu. Hm, bol tam v jednom momente veľa spojení s Čínou. 2009 bol kľúčový Sudančania, lídrami v Afrike a úzko spolupracovali s Čínou blokovali pokrok v eh, boji proti klimatickým zmenám. Takže čo sa stalo s čínskymi záujmami v Sudane, s ropou, s peniazmi a ako spolupracujete s vládom, s Bašírom, viem, že medzinárodný súd rieši, aká je teda spolupráca Vidím, že medzinárodné spoločenstvo vysadzuje nezávislosť Južného Sudánu. Vyriešilo to niečo? Takže ako to vníma vláda krajiny? Množstvo dobrých otázok, áno. Áno, veľká väčšina ropných rezerv sú v Južnom Sudáne, nie v Sudáne. A Sudán, keď prekvital do rozdelenia oboch krajín, spracoval množstvo paliva z Južného Sudánu, a eh, vyvážal to. No, eh, tieto povody však sú teraz zastavené. Konflikt znamená, že do Sudánu nejde ropa, to znamená žiadne príjmy a to zhoršuje situáciu v krajine. Čo sa týka čínskych investícií v Sudáne, väčšina z nich boli ťažobné spoločnosti a sústredili sa na zlato, pretože Slovenia je zlato, a ropa. Tieto veľmi znižujú, pretože tam nie sú peniaze a krajina je bankrotovaná. No a nemajú žiadne devizové rezervy. No a možno je tu príležitosť nejaká, pretože takýchto zúfalých časoch, možno nie z dobrého dôvodu, tak vláda je oveľa otvorenejšia spolupracovať s nami. Tak kvôli tomu, že sú zúfali a uznávajú, že ak sa spoja s Západom a so zvyškom sveta, toho krátkeho zoznamu a priateľa, na ktorých sa často spomínajú na to, aby to urobili, tak potrebujú uznať, že s nami musia spolupracovať musí akceptovať niektoré naše podmienky. My spolupracujeme s misiou Európskej únie v Sudáne, ako aj s Veľkou Britániou a ďalšími partnermi Svetovou bankou. No a my spolupracovali, tak by pokryli svoje potreby. Zatiaľ čo? By začali implementovať niektoré veľmi náročné, náročnú ekonomickú reštrukturalizáciu. Tam 3 až 4 miliardy dolárov. A prístup k tomu, ak na to získame peniaze, by znamenalo, že vláda musí splniť veľmi prísne podmienky v oblasti ľudských právach a demokratizácie, právny štát, náboženské slobody. To je dlhá zoznam podmienok. Oni o tom teraz s nami otvorene hovoria, pretože uznali, že je to potrebné kvôli tej situácii, ktorá tam je. A toto zúfalstvo otvára dvere, ktoré boli predtým zatvorené. Cecil Kienge ešte chcel požiadať o slovo. DG Echo, sú tu zastupcovia, áno. Takže dostanete slovo po pani Kienge. Ďakujem veľmi pekne. Ja som nepočul konkrétnu odpoveď na moju otázku, ale možno, pretože tá otázka nebola úplná. Som o situácii južných sudančanov v Nigerii je, bol spojený nový program presídlovania pre rôzne skupiny obyvateľstva, ale súdančania sú z toho vylúčení, ale Niger že dal pozornosť pre túto skupinu obyvateľstva, ktorí keď nebudú zaradených do programov, bol vrátený do. No, takže prečo sa nezohľadňuje žiadny program v Nigerii? No, ja neviem, aké sú operácie v Nigerii. Veci s sudanskými utečencami, pretože to neriadíme. Ja vám môžem povedať, že sudanskí utečenci v susedných krajinách ako Čade, Stredoafrickej republiky, republike sa vracajú domov, pretože situácia v týchto dvoch krajinách je veľmi náročná. A preto je lepšie presťahovať sa naspäť do Darfuru, ako zostať v Stredoafrickej republike. Ale úprimne nepoznám situáciu v Nigerii. Ďakujem pekne. DG Echo. Michála prepačte, Julian Desmeta, e, nech sa páči, predstavte sa. Julian Desmeta za DG Echo pre Sudán a Južný Sudán. Že na úvod by som povedal, že úplne súhlasíme ako DG Echo s tým ponurým obrazom, ktorý dnes bol načrtnutý. Hospodárska situácia veľmi rýchlo sa zhoršuje, už to má veľmi zlé dopady. No a teraz 1,6 milióna ľudí ďalších potrebuje humanitárnu pomoc, takže celkovo to už je 7 miliónov ľudí na rok 2018 dodatočné náklady, ktoré odhaduje OSN, sú 500 miliónov eur a vy ste už počuli o medzenom financovaní, ktoré doteraz bolo pos, po, poskytnuté. Čo sa týka rôznych iniciatív OSN na budovanie humanitárneho nexusu, tak eh, som rád, že toto bolo eh, prijaté tieto iniciatívy. Som rád, že sme boli zaplnení do definície konkrétnej práce, ktorá sa tu odviedla. Ako si možno uvedomujete, my pre EÚ myslíme, že Sudán je pilotnou krajinou pre e, Nexus e, humanitárneho rozvoja boli prijaté iniciatívy na to, aby bolo vytvorené to nie je jednoduchý proces, pretože tak ako už bolo vysvetlené, sú tu veľké prekážky a obmedzenia, ktoré komplikujú predloženie ambiciozného programu. A ambiciozným programom myslím z hľadiska financovania. Sudán, čo je najdôležitejšie, neratifikoval kotonskú, dohodu z Kotonu, takže to financovanie, ktoré je dostupné na programy v Sudáne, sú veľmi obmedzené. Z humanitárneho pohľadu pracujeme na takom základe, keď máme výročné, výročné alokáciu financí 1 miliardu pre celý svet a to treba rozdeliť medzi krízy vo svete, a môžeme to doplniť o financovanie, ktoré máme e, z núdzových rezerv alebo z transferov z EDF, z fondov EDF. Takže zdroje sú obmedzené a my sa snažíme čo najlepšie zareagovať na nové potreby, ale zdroje sú obmedzené v každom prípade. konkrétne situácii v roku 2017 sa nám podarilo zmobilizovať 46 miliónov na podporu humanitárnej pomoci v Sudáne. Bolo to možné, že bol transfer financovania z EDF alebo z Fondu pre rozvoj a keďže tu bola mobilizácia rezerv z rozpočtu EU tento rok máme ďalšiu alokáciu 23 miliónov a uvidíme, či táto delegácia bude reagovať na nové potreby. No, samozrejme, čo ste počuli, to je niečo veľa väčšie. To je, sú miliardové programy, ktoré sú nevyhnutné, takže echo môže reagovať len na tie medzené potreby, čo ste vy opísali, je makroekonomický program, ktorý si vyžaduje niečo veľa um, závažnejšie. Takže toľko v skratke, čo som chcel povedať. My sme vedli diskusie s členskými štátmi o konkrétnych akčných plánoch pri implementácii Nexusu, o ktorých sa, sa hovorilo už v apríli a v nadchádzajúcich mesiacoch z programovacej perspektívy tak DEVKO ako je ECHO príjmu konkrétne aktivity, ktoré sa budú implementovať, ale samozrejme s relatívnym malým financovaním, pretože majú tu ten problém, že pre Sudán, alebo Sudáne bola ratifikovaná zmluva z Kotonu. To je dobrý príklad neexistencie viacročného financovania, či to znamená priamo, pre že dostanete na začiatku roku nejaké alokácie, potom možno dostanete extra peniaze a potom na plánovať a účinne miniať Ale nedá sa plánovať dlhodobo. Nedá sa plánovať v júni. Nedajú sa spustiť e, dobré programy len. Núdzová pomoc sa dá poskytovať. Počuli sme o Ugande, kde sme dodávali vodu namiesto kopania studní. A to je môj praktický problém priamo na mieste, nie je to problém vašej práce, ale je to otázka pre DG ECHO z hľadiska e, nového režimu financovania. Či Nexus je súčasťou. Kolegyne, kolegovia, máte nejaké záverečné pripomienky, pretože musíme pristúpiť k hlasovaniu. By som použil vaše slova. Máme príležitosť zabrániť veľa väčším humanitárnym krízam a môžem vám zaručiť, že bude, alebo niekto iný bude v budúcnosti pred vami sedieť a bude to opisovať, ak nebudeme teraz konať. Pretože táto štruktúra, tejto, toto, tento štruktúrálny rozpad, ktorý je v krajinách ako v Sudane, môže skončiť len jedným spôsobom, ak samozrejme nesmobilizujeme zdroje na to, aby sme to zastavili. No a my sa zaoberáme situáciou, pretože kvôli nedostatku paliva, peňazí, milióny a milióny tón potravín budú chýbať v septembri, keď by mal byť žatva no, a, zber. A ehm, my na to potrebujeme spojiť spojiť logiku a pochopenie. No a keď sa hovorí o krajinách, tak je dobré pozrieť sa na mapu. Ehm, pozrite sa, 7 krajín, všetko eh, ohrozené krajiny, zdravé krajiny migrácie, no a chceme riešiť dlhodobé rozvoje pomoci, tak myslím, že treba dávať na to pozor. Nespolupne sa stretíme s komisármi, takže budeme s nimi hovoriť o týchto eh, témach a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť nejaké zmeny. Ďakujem pekne.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 kolegyne, kolegovia, prejdeme k bodu číslo 10. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom. Je to stanovisko pre výbor AFED. Spravodajcem je pán Vajrinen. Pán Vajrinen, chcete niečo povedať? Nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda. Len pár slov. Rád by som poďakoval kolegom za dobré pozmenujúce návrhy Bohužiaľ, nepodarilo sa nám nájsť kompromisné pozmeňujúce návrhy, takže máme len hlasovanie po časti a oddelené hlasovanie. Ja väčšinu pozmeňujúcich návrhov podporujem. Niektoré už vyšší aj návrh AFETA e z rôznych dôvodov nemôžem podporiť všetky, ale väčšina z nich sú vynikajúce. Dobre, tak môžem pristúpiť k hlasovaniu. Skontrolujeme si či nám funguje hlasovacie zariadenie. Prosím, hlasujte, hlasovanie je otvorené. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené a funguje to. Dobre, takže začne pozornosť návrhom 1 za, proti zdržali sa zamietnutí, pozornosť návrh 3 za, proti zdržali sa zamietnutí, 2 za, proti zdržali sa to si overíme. Dvojku si overíme. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 4 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 5 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 6 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 7 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 8 za proti, zdržali sa prijatí. Deväť za, proti zdržali sa prijatí. 10 za, proti zdržali sa prijatí. 11 za, proti zdržali sa zamietnutí. 12 za, proti zdržali sa zamietnutí. 13 za, proti zdržali sa prijatí. Ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti zdržali sa prijatí. 14 za, pardon, ten je bezpredmetný, 15 za, proti zdržali sa prijatí 16 za, proti zdržali sa prijatí 17 za, proti zdržali sa prijatí 18 za, proti zdržali sa, to si overíme, 18 si overíme, hlasujte prosím. Vote closed. It's rejected. Je to zamietnuté. 11 k 9. 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 20 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 27. To je oddelené hlasovanie, prvá časť. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá, 27 druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Orálny pozmaňovací návrh 2. Za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za a vypadáva, prepačte, čiže 29 za, proti, prepačte, ešte raz, 29 za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 11 k 9 opäť. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa prijaté, 36. Oddelené hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť 36 za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa prijaté a hlasujeme menovité hlasovanie o návrhu ako celku. Otváram hlasovanie. A je to prijaté jednomyselne. A nie, prepačte, opravuje sa pani predsednička 21 k 2. 21 za, 2 hlasy proti a nikto sa nezdržal. Ďakujem vám pekne. Čiže kolegovia, o 14.30 budeme pokračovať. Opakujem o 14.30. Ďakujem.